tak ju budeme považovať za schválenú. Naším prvým bodom programu je odporúčanie do druhého čítania pána Siekierského rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám. Ako prvý na 4 minúty má slovo pán Siekierský, nech sa páči. panie przewodniczący panie komisarzu szanowni państwo! pan predseda pán komisár dámy a páni program pre poskytovanie potravín najchudobnejším osobám v Európskej únii má už veľmi starú tradíciu. Začalo sa to ešte v roku 1900 87, keď sa rada snažila zabezpečiť ehm, potravinovú pomoc jednotlivým členským štátom s cieľom pomáhať práve tým najzraniteľnejším a najodkázanejším osobám v Únii. Ehm, potom po niekoľkých rokoch, kedy sa mm, prakticky tie, keď sa potraviny však ale e, rozdali, bolo potom možné kúpiť si tieto potraviny e, na trhu. Preto bolo stále menej a menej potravinovej pomoci k dispozícii, e, preto musíme vlastne zabezpečiť viac a e, viac potravín na trh. Preto e, skupná sila vlastne bola preskúmaná um, súdom a vlastne bolo to postavené na báze toho, aký základ, právny základ je používaný pre potravinovú pomoc, teda pre určité rezervné potravinové zásoby. To napokon znamenalo, že od roku 2012 máme k dispozícii už len 100 miliónov eur na potravinovú pomoc oproti 500 miliónom, ktoré boli predtým. A preto Európsky parlament musel zasiahnuť a 7. júla minulý rok sa odvolal na súd, respektíve obrátil sa na radu a na komisiu, aby by e, pripravili nejaké riešenie na najbližšie dva roky, aby sa takýmto drastickým spôsobom prostriedky neznížili. Nesmieme zabúdať, že pôvodný návrh komisie, ako aj um, rozhodnutie parlamentu, tie neboli radou, radou akceptované. Preto komisia rozhodla že vypracuje ďalší program, iný program, ktorý takisto aj zakotví v sociálnej politike. Ale toto opäť e, rada zamietla, takýto návrh. A až počas polského predsedníctva napokon bolo, sa podarilo odblokovať e, celú túto agendu a urýchliť e, tento projekt. V decembri 2011 došlo k rokovaniu trialógu a parlament, e, teda aj komisia akceptovali návrhy rady. Nož, e, následne potom aj náš výbor e, odsúhlasil výsledky rokovaní trialógu počas štrasburského plenárneho zasadnutia. Osobitný výbor pre polnohospodárstvo na rade takisto aj prijal návrh textu a všetko bolo prijaté radou už teraz v januári. 26. januára náš e, parlament vyjadril svoj súhlas e, s tým, čo vypracovala rada a dohodli sme sa, že budeme o tom diskutovať na plenárnom zasadnutí. Stanovisko sa týka, respektíve pozícia rady sa týka programu, ako má byť implementovaný v tomto roku aj budúci rok a suma 500 miliónov eur teda bude zachovaná. To je napokon dosť veľa peňazí a e, právny základ spadá pod e, spoločnú podvádzku politiku a podmonujúce návrhy, ktoré boli predložené, boli akceptované. To znamená, že je potrebné, aby sa zabezpečili v rámci tejto pomoci predovšetkým potraviny európskeho pôvodu, Takisto aj bolo dohodnuté aj spolufinancovanie a povinnosť distribučných fondov jasne um, vyjadriť účasť e, únie a to, že tieto potraviny pochádzajú len z Európskej únie. Čiže, dámy a pani, ide to predovšetkým, aby sme pomohli chudobným a e, osobám, ktorí sú bezdomovcami, napríklad teraz v týchto ťažkých mrazivých dňoch čas zimy, Takisto tu ide o tie najchudobnejšie krajiny, kde tu existuje najväčšia núdza. V celej Európskej únii je 18 miliónov ľudí, ktorí môžu mať prospech z toho, ktorí mohli využiť tento program. Tu sú osoby, ktoré sú bez strechy na hlavou, osoby staršie, ale takisto aj napríklad e, samostatne žijúci rodičia alebo neúplné rodiny. Po rozšírení únie sa počet e, najod najodkázanejších osôb e, zvýšil. Celkovo asi 10 miliónov ľudí žije pod hranicou chudoby a asi ďalších 40 miliónov je v ohrození, že sa dostane pod túto hranicu. Mimovládne organizácie sú sa veľmi, veľmi intenzívne e, snažia poskytnúť pomoc, ako sa dá, avšak je to predovšetkým solidarita, ktorá nás musí primeť k aktivite a musíme urobiť všetko preto, aby sme e, pomohli pripraviť právny základ pre ďalšie programovacie obdobie 2013-2014. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán komisár Čološ. Très heureux qu'une solution a pu être trouvée som šťastný, že sme našli riešenie pre plán na roky 2012 a 2013, aby, 2013, aby tento program mohol pokračovať. Pripomínam, že po troch e, rokoch intenzívnych rokovaní inštitúcií podarilo sa nám konečne dať nový právny rámec pre roky 2012 a 2013 pretože tieto roky neboli pokryté vzhľadom na rozsudok súdneho dvora. Nemusím pripomínať, že EÚ zažíva jednu z najhlbších hospodárskych kríz za posledné desaťročia a že bohužiaľ počet obyvateľov, ktorí potrebujú potravinovú pomoc, tak tento exponenciálne narastá. Preto je našou zodpovednosťou politickou aj občianskou, aby sme okamžite odpovedali na potreby týchto najzraniteľnejších. Rád by som poďakoval Európskemu parlamentu ako celku a predovšetkým tým poslancom, ktorí sa osobne a veľmi silno implikovali a zasadili za e, realizáciu tohto programu. Vďaka vášmu silnému vašej silnej podpore sa mohol nájsť kompromis a vďaka tomu, že ste nástojili na tom a že ste mali veľmi jasné stanovisko. Rod by som poďakoval aj tým poslancom, ktorí prijavili skutočný proeurópsky duch a pracovali, aby dosiahli politický kompromis a konsenzus. Komisia podporuje výsledky interinstitucionálnych rokovaní. A ide o to, aby e, sa pokračovanie režimu do roku 2013 zabezpečilo. Komisia urobila všetko možné, aby táto dohoda bola možná. Od nášho posledného návrhu, prvého návrhu roku 2008 sme prišli s viacerými úpravami právnych textov, aby sme zodpovedali požiadavkám a pripomienkam niektorých členských štátov a tiež aby sme odpovedali na žiadosti Európskeho parlamentu. Kvalifikovaná väčšina je za to, aby tento program pokračoval aj v prechodnom období do roku 2013. Máme túto dohodu. a po rozhodnutí o právnom základe tieto programy budú môcť pokračovať v týchto rokoch aj v rámci SPP a zabráni sa tomu, aby tieto programy boli brutálne prerušené. Ako náhle sa toto nariadenie schváli, tak moje služby urobia všetko preto, aby dodatočné zdroje na roky 2012 a 2013 boli čo najskôr uvoľnené. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz rečníci v mene politických skupín za EPP na dve minúty. Pani Lebrun, nech sa, nech sa páči. Merci, le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Dosiahli sme dohodu a zajtra sa k nej máme vyjadriť na tomto plene. Ale mám taký čudný pocit, na jednej strane sa teším, ale potom si kladiem otázky a nakoniec mám aj obavy. Teším sa preto, že Európania, ktorí majú potreby tento aj budúci rok e, mať potravinovú pomoc a potraviny, tak budú to mať vďaka tomuto programu. Naši spoluob nepochopili, keby sa neurobili nič na odblokovanie týchto fondov, ktoré sú také potrebné. A dozvedeli sme sa, že 82 miliard eur spí e, v pokladniach EÚ a nie sú využité. A tiež si kladiem otázku, aká bude pomoc, a teda budúcnosť EPD, ako pomôžeme tým 13 miliónom Európanov, ktorí to potrebujú a koľko ich bude v tom momente. Existujú riešenia, my ich poznáme, teda vyzvíme radu, aby prijala svoju zodpovednosť, aby tieto fondy mali trvalý charakter aj v rámci budúcich eh, viacročného finančného rámcu. Ak by sme to neurobili, dosiahli by sme obrovský dramatický bumerangový efekt. Príjmime tento kompromis a takto potvrdíme náš záväzok v prospech eh, tejto pomoci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani Lebrun. A za SAD na jednu minútu pán Kapula Santos. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na základe odporúčaní kolegu Siekierského tie, tým ďakujeme a tiež by vítame prítomnosť pána komisára Čološa. Ale nezabúdajme na ten nekonformizmus, ktorý mal doteraz v súvislosti s touto problematikou a bolo by nepochopiteľné, keby európska solidarita bola prerušená práve v takomto momente, keď je najviac potrebná, v momente, keď zažíva Európa najhoršiu hospodárskú krízu za posledné roky. Napriek odporu niektorým členských štátov som presvedčený, že sa nám podarí uchovať tento typ pomoci v akej rozpočtovej rubrike. To už je jedno, či to bude plnohospodárstvo alebo hoci ktorá iná. To je jedno, čo je dôležité, aby táto pomoc naďalej fungovala, kým bude existovať chudoba v Európe. A dúfajme, že táto budúcnosť bude krátka, lebo ak by to bolo krátke, to znamená, že sme schopní vykoreniť chudobu v Európe. Ďakujem, pán Kapulas, za Alde na dve minúty. Pani Gulár, nech sa páči. Pán predsedajúci, dobrý deň, pán komisár. Ďakujem vám naozaj za vašu podporu, že ste dosiahli tento výsledok. Je to dobrý signál, že čo môžu dosiahnuť inštitúcie, keď spolupracujú a budeme takto, dúfam, aj pokračovať. Mám dve poznámky. Poprvé, v rámci interskupiny pre boj proti extrémnej chudobe, ja som predsednička, je tu skutočná otázka, ktorej sa v Európe nebudeme môcť vyhnúť, to je otázka subsidiarity a na akej úrovni sa prijímajú rozhodnutia. Kolegovia v mojej skupine e, vidia oveľa prísnejšie a právnickejšie subsidiaritu a tvrdia, že členské štáty sa majú starať o tých najchudobnejších. A myslím, že Európa by nemala byť na vedľajšej kolaji a len prichádzať s nejakými plánmi prísnosti a úspor a myslieť si, že tí, ktorí pomáhajú tým najzraniteľnejším, tak to sú len tí na tej regionálnej úrovni. Pripomínam, pán komisár, obhajobu stratégie 2020 a som veľmi znepokojená, že v záveroch Európskej rady zo stratégie 2020 sme sa dostali k paktu Euro+, kde sa vôbec nehovorí o boji proti exklúzii a chudobe. Druhá poznámka v rámci reformy SPP, otázka potravinovej bezpečnosti alebo zásob, zásobovania. To by mal byť jeden z cieľov SPP. Nemám tu samozrejme definitívne riešenie. Je tam sociálny aspekt v tejto pomoci a je tam aj aspekt, ktorý spada do SPP. Aký druh potravín poskytuje SPP, za aké ceny pre tých, ktorí nemajú finančné prostriedky aby si ich oni mohli nadobudnúť. Či je to riešenie, že sa spoliehať len na charitu, alebo či chceme takú SPP, ktorá zabezpečí potraviny pre všetkých. Ja si myslím, že to boli aj ciele zakladateľov SPP. Dúfam, že sa nám to podarí a spolu s vami e, budeme spolupracovať a príjmeme konkrétne opatrenia vhodné a užitočné pre všetkých. Ďakujem, pani Gulár, za zelených a ale za 1,5 minúty pán ja by som takisto chcel poďakovať za takýto návrh, že sa nám podarilo e, vypracovať, e, pretože je samozrejme viditeľné, že Jednoducho musíme zabezpečiť potrebné pomoci a osobitne v tomto čase, keď je 19 e, miliónov občanov na takúto pomoc odkázaných a je to jednoducho aktom európskej solidarity, ktorú si Európa musí dokázať dovoliť Musíme však ale sa venovať tejto otázke nielen na tieto dva roky, ale musíme tiež pripraviť aj potom nové programy, ktoré budeme rozvíjať ďalej, pretože chudoba sa len tak ľahko nevytratí. Budeme musieť pravdepodobne sa postarať ešte o väčší počet občanov. Takže ak e, tu nemôžeme diskutovať o, o tom, že by sme teraz, e, respektíve, keď tu máme k dispozícii prebytky v Európskej únii, tak musíme tieto prostriedky distribuovať tým, ktorým e, potrebujú tú takúto pomoc práve tí, ktorí sa ocitajú v chudobe. A však toto sa dá zabezpečiť len spoločne s, s zástupcami polnohospodárskeho sektora. Je dôležité, aby sme práve takýmto spôsobom poskytovali túto potravinovú pomoc a som rád, že tak krajina ako je Nemecko teraz už odoblokovala svoje stanovisko a dúfam, že Nemecko sa potom zúčastní v budúcej príprave novej koncepcie. Ďakujem, pán Hausling. Za ECR na jednu minútu pán Nicholson. Ďakujem pekne, pán predseda. Využívam túto príležitosť, aby som zablahoželal pánovi Sikierskému k jeho správe, ale musím povedať, že túto správu považujem za krok späť a nie za krok vpred. Vraciame sa k dňom, kedy Európa bola naozaj odkazaná a ďakujem e, za to, že tieto časy sú preč. Myslím si, že teraz musíme hovoriť o sociálnej politike a nie o poľnohospodárskej politike. A hoci sympatizujem s najodkázanejšími, s bezdomovcami a podobne, musím povedať, že musí existovať lepší spôsob, ako sa vysporiadať s touto konkrétnou otázkou. Kupovať potraviny a distribuovať ich bude veľmi finančne náročné, Takže musí byť lepší spôsob, ako zabezpečiť tieto veci a komisia by to mala prehodnotiť a v budúcnosti e, vymyslieť, čo treba urobiť. Viem, že sú mnohé problémy e, sneh, zlé počasie, klíma, ale tí, ktorí potrebujú pomoc, tí potrebujú pomoc, ale nie týmto spôsobom. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Nikolson. Za GUE NGL na 1,5 minúty pán Omarži, pán predsedajúci, to, čo chceme, aby sa zajtra hlasovalo, aby sa v roku 2014 zrušil Európsky program pomoci tým najzraniteľnejším, pretože neexistuje žiadna záruka dodnes pre budúce programové obdobie. A povedzme to rovno, je to hamba, je to hamba, že blokovacia menšina sa zorganizovala okolo Nemecka, aby e, zabránili tomu, že sa bude dávať e, jesť tým, ktorí majú hlad. A čo je zaujímavé vidieť, čo sa stalo z EÚ, ktorá obetuje solidaritu na oltári ultraliberálnej filozofie. Mali by sme vlastne sa rezignovať v myšlienke, že európsky projekt je ešte dnes pod čižmami eh, tých najsilnejších na úkor tých najslabších, keď eh, treba pomôcť e, tak e, a zachraňovať banky, tak tam máme miliardy eur, ale keď chceme dať tú najzákladnejšiu pomoc tým najzraniteľnejším, tak využívame právnické výkrutky. Stanovisko súdneho dvora aj sudcov, ktorí jednoznačne stratili akýkoľvek, akýkoľvek kontakt s realitou, tieto stanoviská sú pre našu politickú skupinu nepriateľné pretože toto všetko vyvoláva ešte väčšie znepokojenie medzi občanmi v EÚ. Ďakujem pekne za EFD. Na jednu minútu pán Aňo, Eňu. Ďakujem. Program, ktorý sa tu zavádza a intervenčné zásoby, to sa celkom dobre prepája. Ale čo to znamená pre komisiu? Komisia koná nelegálne, pretože v dánskom parlamente zaznelo, že právny základ, ktorý si komisia zvolila, je nesprávne vybrané. Mali by sme byť partnermi v rovnosti a keď ľudia nemajú dostatok potrovy, plány na reformu SPP, ktoré znižujú produkciu potravín na farmách a poľnohospodárských podnikoch v Európe, to mi je teda ľúto francúzských farmárov, napríklad odkiaľ som ja, v našom regióne, tam sa intenzívne poľnohospodárči a ako im môžeme prikázať, aby produkovali menej? Sú tu ekologické oblasti, kedy iba 7 sa venuje poľnohospodárstvu a komisia sa odvoláva ďalej na e, počasie. Panel pre e, zmenu klímy odhaduje čísla odhadol čísla tak zle, že teraz už vychádza najavo, že v roku 2000 sa tak milili, že sa vôbec teplota e, nezvyšuje. Od roku 1806 bola na mojej farme najnižšia teplota priemerná tento rok. Komisia je buď hlúpa, alebo nemá zdravý rozum. A zdravý rozum by mal prevládnuť. Yes. Pán Eňu, Pán Aňo, možno slovo hlúpa nie je slovo, ktoré by sa vzdvorilom slušne sa spravujúcem parlamente malo zaznieť. Por los Za nezaradených na jednu minútu. Pán Stojanov. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým si želám, by som rád zablahožal Európskej komisii, že je trvalo iba dva mesiace od posledného vypočutia vyriešiť problém, ktorý v rade bol zaseknutý niekoľko rokov. Dosiahli sa pozitívne výsledky a skutočne je to v súlade s uznesením, ktoré sme nedávno prijali. Ale netreba komisár poľavovať vo vašich úsiliach. Teraz je ten správny čas, aby kompromisné obdobie sa nenatiahlo na viac ako dva roky. Berúc do úvahy ťažkosti, s ktorými sa borí tento program, treba začať hneď zajtra s prípravami na nasledujúce programovacie obdobie. Využijem túto príležitosť a pripomeniem vám, že Bulharsko je jediným štátom, ktoré ešte zatiaľ nie je zapojené do tohto programu. Takže prispieva do programu, ale nedostáva potravinovú pomoc. Poprosím vás, urobte také kroky, aby všetky európske krajiny mohli byť participantmi v tomto programe. Ďakujem za slovo. Teraz rečnici v mene vlastnom. Na dve minúty pani Erans. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Okrem 80 miliónov chudobných, o ktorých hovoríme, je 43 miliónov ľudí, ktorí majú problémy mať dvakrát týždenne živočíšne bielkoviny vo svojich potravinách. Týchto by sme mohli ešte pridať k tým najzraniteľnejším alebo oni by mohli vstúpiť do tej skupiny e, tých, ktorí sú v beznádejnej situácii. A nie je to ani najlepšia situácia, aby EÚ robila rozpočtové úspory v potravinovej pomoci v budúcom finančnom období. Dohoda Európskeho parlamentu predlžuje potravinovú pomoc za podmienok, tak ako to žiadal parlament, ale to zároveň predpokladá aj určitú rezignáciu z oči oči niekoľkomesačnej blokáde niektorých krajín v Rade. Vyzvala by som všetkých poslancov, aby urobili všetky možné opatrenia, aby sme podporili potravinovú pomoc aj po roku 2014. Európsky parlament by nemal ostať so založenými rukami v takej dôležitej humanitárnej otázke. Nemali by sme dovoliť, aby veci ostali len tak a mali by sme využiť rokovania budúceho obdobia finančného, aby sme prejavili naše stanovisko a aby sme potlačili na dohodu v Rade a s parlamentom, aby sa táto pomoc najchudobnejším uchovala aj po tom dátume. Vďaka EÚ potravinové banky urobili obrovskú prácu a to sa nesmie zastaviť kvôli egoizmu niektorých vlád. Táto práca pomohla 13 miliónom osôb a vďaka tomu a minimálnym úsilím sme ukázali, že SPP je dôležitou politikou. Ďakujem, pani Eranc. A teraz na jednu minútu pani Sardu. V prvom rade môžem poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili a tiež za úsilie, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis. EÚ chudoba narastá a milióny osôb nemajú víziu, nemajú budúcnosť. Viacej ako 80 miliónov európskych občanov poberajú pomoc z tohto fondu, z tohto programu a zníženie financií pre tento program alebo národných rozpočtov v takejto krízovej situácii, to by bolo katastrofické, katastrofálne riešenie. Jednoznačne tento program musí pokračovať aj financovaním SPF v roku 2013 Vyjadrujem znepokojenie nad vyhláseniami francúzskej a nemeckej vlády k tomuto programu. Právo na potraviny je základným právom, hlavne keď sme v takejto hospodárskej kríze. Hovoríme o tých najzraniteľnejších občanoch, rovnako ako členské štáty pomáhajú tým štátom, ktoré si nedokážu sami pomôcť. Aj v EÚ musí existovať solidarita, mal by to byť základný princíp Ďakujem pekne pani Sarbu a teraz na 1,5 minúty pán Lajon. Uh, Ďakujem, pán predseda, komisár. Podobne ako sa už vyjadrili predrečníci, tento program prichádza v čase, keď máme jazera mlieka, keď sa plitva potravinami, vylievajú sa a zahadzujú. Myslím si, že za takýchto okolností, ktoré sa naozaj zmenili, by sme mali uznať, že tento program patrí medzi sociálnu politiku a nie do tematiky spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP. Myslím si, že viacročný finančný rámec po roku 2014 by mal presunúť túto politiku do sociálnej oblasti a to je správne dlhodobé riešenie. Ale situácia, ktorej čelíme dnes a ktorú riešime v súvislosti s budúcoročným rozpočtom, je neudržateľná. Ja si myslím, že treba vyrokovať kompromis medzi inštitúciami a to hneď zajtra. Ak sa nedokážeme dohodnúť na tomto dočasnom kroku, zvyšok je jasný. Peniaze, ktoré sú dostupné e, a vo výške 500 miliónov eur budú klesnú o polovicu a tí, ktorí sú najodkázanejší, tým budú najviac chýbať. Takto nemá vyzerať Európa 21. E, storočia, najmä v čase krízy. A preto, hoci nepodporujem dočasné riešenie, treba ho zajtra odhlasovať a dlhodobo veci riešiť inak. Treba zdôrazniť, že toto nemá byť základ, tento dočasný krok nemá byť základ pre program, ktorý bude dlhodobý. Dnes, zdôrazňujem, pracujeme len na dočasnom riešení, aby sme prekonali zablokovanú situáciu. Nie je to dlhodobé riešenie. Musíme nájsť naozaj bázu pre dlhodobé riešenie a Apelujem na vás, aby sme presunuli túto tematiku do kapitoly sociálnej politiky. Ďakujem. Na 1,5 minúty pani Cornelissen, nech sa páči. Voorzitter, ik ben heel blij dat het compromis in de... Pán predseda, som veľmi spokojná s kompromisným návrhom z rady, ale aj vďaka holandskej vláde sme sa ob, takmer dostali do situácie, kde e, takmer 18 miliónov občanov, najchudobnejších občanov v Európe by zostali úplne bez potravín. Ale stále mám ešte obavy, pretože nikto tu ako si neuvažuje konštruktívnym spôsobom, akým spôsobom máme zabezpečiť existenciu e, potravinových e, bank. Tak e, akým spôsobom tieto banky naplniť. Myslím si, že práve to je veľké, čo je to veľké riziko. Členské štáty sa nejakým spôsobom nepripravujú aj na to, že by sa mohol tento program ukončiť, pretože oni jednoducho počítajú s tým, že program bude pokračovať ďalej ehm, ale keď by e, sme nerozhodli sa čo skoro o tom, ako to bude v budúcnosti, tak sa ocitneme, ako to bolo v decembri, že vlastne napokon budú tieto osoby možno, že e, ohrození toho, že zostanú celkom ohľade, pretože v opravných bankách nebude nič. Takže je potrebné poskytnúť také nástroje, ktoré, cez ktoré budú môcť e, členské štáty získavať potraviny, ktoré by inak niekde skončili v odpadokoch alebo ako odpad, aby mohli tieto potraviny zozbierať pre tieto potravinové banky a potrebné zabezpečiť aj pokračovanie programu potom po roku 2013. A chcela by som teda vyzvať radu aj kolegov, aby sa to udialo čo najskôr. Predseda, ďakujem pekne. Je tu modrá, e, modrá karta pre predrečníka. Akceptujete e, túto otázku? Tak pán Tarabela, môžete položiť otázku. Raz by, rád by som sa spýtal pána Lajona, on povedal, že po roku dve, 2013, že by to mala byť skôr sociálna politika, či som to viac pochopil, teda, že by to mali byť členské štáty, ale upozorňujem, že keď sa hlasoval Sixpack, ale to je tu pak v súčasnej situácii a nebude možné pre členské štáty robiť sociálnu politiku, pretože niektorí úradníci Európskej komisie povedia, že nebudú môcť zvýšiť sociálne výdavky, takže zasielame loptu členským štátom, ktoré ale nemôžu robiť sociálnu politiku. A preto by som rád vedel od vás, či je to, čo ste to chceli povedať, alebo či to robiť, treba robiť v rámci kohezného fondu sociálnej politiky. Pán Lajen, ja by som teda ob, objasnil pánovi Terabelovi, že by som bol radšej, keby tá zodpovednosť spadla, spadla späť na úroveň členských štátov, avšak pretože vyzerá to tak, že tomu, tomu nie je a preto aj vítam toto navrh, navrh komisie, aby to bolo na európskej úrovni, ale by, aby to bolo v rámci sociálnej politiky a nie spočí plnospodárskej politiky. Predseda, ďakujem, teraz dávam slovo na jednu minútu eh, pánovi Vojčechovskému. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som kolegovi, kolegovi Šekerskému zablahoželať za vynikajúcu správu, pretože potraviná pomoc je veľmi e, potrebná. Na jednej strane máme veľký počet e, chudobných ľudí, osobitne je to ešte ťažké v súčasnej zimi. E, 68 ľudí zamrzlo v Európskej únii. Na jednej strane máme možno, že nadmernú produkciu potravín, takže že program by mal fungovať. E, myslím, že tento program v mojej krajine Polsku koncom nefunguje až funguje celkom dobre. Bolo by dobre, keby sa tento program neukončil. Um, takže jeho pokračovanie tohto programu do roku 2013 je v poriadku, ale podporujem aj pána Nikolsona, aj ostatných, ktorí povedali, že by sa tento program mal financovať práve skôr z sociálnej politiky a nie v rámci spolnospodárskej politiky, pretože spolnospodárska politika má iné ciele. Ehm, a my tu chceme zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. E, to je dôležité, aby to bolo v rámci sociálnej politiky. Očičovský. Ďakujem, pán Vojčechovský. A teraz pani Zuber na jednu minútu. Obrigado, senhor presidente Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Posledné údaje Eurostatu na rok 2010 hovoria, že je dramatická situácia, pokiaľ ide o chudobu a sociálne vylúčenie. 19,6 detí do 19 rokov a 0,8 eh, mm, dospelých eh, sú ohrození chudobou, pretože je to 115 tisíc ohrozených eh, extrémnou chudobou. Všetky tieto čísla budú ešte narastať ako dôsledok dopadu tzv. E, prísnych opatrení úspor, nižšie platy pre zamestnancov a nižšia sociálna pomoc. A preto je dôležité, aby sa posilnil program potravinovej pomoci najzraniteľnejším. Takto tieto osoby, ktoré závisia od tejto pomoci, nebudú trpieť nedostatkom potravín. Myslíme si, že je rozhodujúce, aby v budúcom finančnom období roku 2014-2020 táto podpora fungovala ďalej minimálne za súčasných podmienok, teda aby bolo ročné financovanie 500 miliónov eur záručených EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pani Zuber. A teraz na jednu minútu pán Skota. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegovia, pán komisár. Rozumné ceny, stabilizácia trh a podpora najzraniteľnejších, to sú ciele programu potravinovej pomoci. Národné orgány aj unijné orgány povedali, že je potrebné podporovať tieto programy a spolufinancovať alebo EÚ Hovorilo sa o tom, že sa potraviny míňajú alebo že sa teda nimi mrhá. A hovorí sa, že tí najchudobnejší majú problémy sa dostať k potravinám. Ja si myslím, že tieto problémy sú navzájom prepojené. Treba odstrániť mrhanie a to zároveň zabezpečí pomoc najchudobnejším. Treba pomôcť tým najzraniteľnejším exist- mali by existovať programy zberu potravín a takéto ich podporovať. Treba vytvoriť sieť a treba zorganizovať tých, ktorí spontánne chcú pomôcť, ale neexistujú takéto kanály. Ja chcem poďakovať všetkým tým, ktorí každodenne pomáhajú. Ďakujem, pán Skota. A teraz má slovo na dve minúty pán Nikulesku. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré popoludne, pán komisár. Nie je to len o tom, že by sme mali argumentovať pre alebo proti potravinovým programom. Mali by sme povedať aj to, že aj keď je to riešenie v poslednej minúte, kompromis je dôležitý pre ľudí, ktorí čelia špecifickým problémom. Po 25 rokov beží program, ktorý sa ukázal byť efektívnym pre tých najodkázanejších. Mnohí ľudia v Európe za ostatné roky mali naozaj prínos a úžitok z takýchto programov. Vo svete ľudia trpia takýmito ťažkosťami a potrebujú potrebujú potravinovú pomoc a, v skutočnosti sú mnohí z týchto ľudí i obyvateľmi Európskej únie. Preukážme súcit a solidaritu, zablahoželajme spravodajcovi za dobre odvedenú prácu, ale povedzme nahlas i to, že Európsky parlament musí začať myslieť na riešenie v budúcnosti. To znamená, to, čo sa bude diať po roku 2013, musíme nájsť rozumný právny základ, zhodnúť sa na ňom s komisiou. To je posledný krok. A potom musíme si premyslieť, ako by sme dosiahli úžitok z týchto programov v budúcnosti efektívnejšie. V Spojených štátoch rozdielujú takto potraviny za 80 miliard dolárov a 40 miliónov ľudí, to znamená jedna osmina Američanov, mala úžitok z takýchto programov. Toľko k produktivite, rastu a inovácii v budúcnosti a som si bez pochyby istý, že keď nájdeme správne riešenie týmto problémom, Isté aj u nás to povedie k ekonomickému rastu. Potravinové programy fungujú 25 rokov a musíme ich ponechať pre ľudí, ktorí ich naozaj potrebujú. Ďakujem pekne, pán Nikulesku. Na jednu minútu má slovo pán De Castro, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, vážení kolegovia, s uspokojením zajtra budeme hlasovať o odporúčaní o druhom čítaní o programe rozdeľovania potravín najzraniteľnejším osobám. Chceme dosiahnuť pokračovanie tohto programu po roku 2013 po úsilí mnohých, všetkým za to ďakujem, vrátane nášmu spravodajcovi pánu Šiekerskému. Podarilo sa nám dosiahnuť tento dôležitý výsledok aby sme nenechali, neponechali na svoj osud 18 miliónov chudobných ľudí v EÚ. Veľa sa ľudí vyjadrilo v prospech tohto programu a aby pokračoval aj po roku 2013. Naša politická iniciatíva teda pôjde vpred. Neobmedzíme sa len na zajtrajšie hlasovanie, pán predsedajúci. Budeme samozrejme rešpektovať aj rozsudok súdneho dvora, ale Európa musí naďalej aj v budúcnosti pokračovať v solidarite e, v prospech tých najchudobnejších a najslabších, hlavne v takýchto ťažkých momentoch hlbokej hospodárskej krízy. Ďakujem pekne, pán De Castro. A teraz na jednu minútu pán Elward. You, Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať spravodajcovi za jeho dobre odvedenú prácu a za to, ako konal rýchlo, aby mimo vládky, charity a európsky občania, ktorí sa spoliehajú na potravinový program, e, neboli ponechaní e, v roku 2012 a 2013 na plitčine. Keď som hovoril v tomto v tejto snemovni minulý rok apeloval som na zdravý rozum, aby európsky lídry mali dostatok súcitu a pokračovali v tejto, v tomto programe. Som rád, že táto schéma pokračovala a že bude ešte dva ďalšie roky a, a 13 miliónov ľudí, ktorí sa na ňu spoliehajú, e, nebudú totiž to schopní nájsť žiadnu inú alternatívu. Myslím si, že súčasná hospodárska situácia ešte zhoršuje e, túto situáciu a čoraz viac chudobných ľudí nemajú jednoducho dosť potravy. Rozumiem tým, ktorí namietajú proti tomuto programu na základe príspevkov do rozpočtu, subsidiarity alebo hm, prekryvanie sa s národnými kompetenciami, ale 43 miliónov ľudí v EÚ sú ohrození chudobou a nemajú potraviny. Preto, prečo používať ideológiu na to, aby sme im nepomohli? 500 miliónov naozaj predstavuje takú hodnotu, e, ktorá, ktorú by sme mali schopní vynaložiť a uvidieť skutočné výsledky. Myslím si, že musíme pomôcť ľuďom nakrmiť svoje rodiny. Ďakujem. Na jednu minútu, pani Deli, ďakujem. Pán komisár, viac ako 43 miliónov európanov je ohrozených potravinovou chudobou, takže s istým uspokojením sme prijali správu o predlžení tohto programu do roku 2014. Najchudobnejší budú v asociáciách mať možnosť tej najdôležitejšej pomoci. Ale skutočnou otázkou je, čo sa stane potom, po roku 2014. Sľub znížiť e, do roku 2020 úroveň chudoby EÚ. Nie sú to len prázdne slova na papieri. Budeme mať prostriedky, aby sme tieto ciele zrealizovali. Preto je potrebné, aby nový finančný rámec tento program premenil na trvalý a je potrebné, aby tie členské štáty, ktoré to potrebujú, aby mali túto pomoc. Ale je tu jedna podmienka. Tento transfer na sociálny fond musí mať dostatok finančných prostriedkov, aby nikto neostal mimo tejto pomoci. Je to otázka solidarity medzi európskymi národmi. Pán komisár, aj tí najchudobnejší majú právo na zdravú a vyrovnanú stravu a len vďaka SPP môžeme zabezpečiť, aby všetci mali e, prístup potravinovej pomoci v budúcnosti. Ďakujem, pani Deli. Na jednu minútu pani Girling. Thank you, President. Ďakujem, pán predsedajúci. Dostupnosť potravín pre každého je absolútne dôležitá vec každej civilizovanej spoločnosti ja nemám žiaden problém s takýmto niečím. Môj problém s týmto návrhom skôr je v jeho um, predpoklade, že keď sa vytvorí program za 500 miliónov eur, je nejaká adekvátna a efektívna reakcia na hlad. Ja si myslím, že takéto opatrenia by mali prijímať úrovni členské štáty postupy, tak aby to bolo administratívne efektívne. Pokračovanie alebo exist, existovanie tohto programu v podobu 25 rokov nie je príkladom úspechu, ale skôr toho, že je tu akási kultúra závislosti, ktorú treba jednoducho už zlomiť. A keď bude pokračovať táto schéma na báze tzv. solidarity, my vlastne budeme tu len pomáhať len potravinovému priemyslu v Európe. Takže ja si myslím, že by to malo takto takto pokračovať eh, ďalej v Európe. Predseda, ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu dávam slovo pánovi Čimanskému. Pán predseda, rastúci počet ľudí, ktorí sú závislí od potreby potrebnej pomoci, jedným z dôsledkov rozdeľovania rozdielov v spoločnosti. Rozdiely v spoločnosti sú prirodzené v demokracii a existujú tu ale rôzne kontrasty, ktoré sú vyplývajú z rôznych disproporcií. To už nie je prirodzené. To znamená, že my musíme e, určiť, akým spôsobom realizovať programy. A tento program nie, je, e, nie, nie zastupuje pomoc na úrovni členského štátu. Je to skôr výraz solidarity a ideálov, ktoré stvoria základ fungovania Európskej únie. Musíme bojovať s, s, s nesmieme teraz sa Ehm, si myslieť, že sa nám to podarí, že sa nám zba, podarí zbaviť ehm, chudoby úplne. Ehm, žiaľ, pred nami, pred nami sú pravdepodobne ešte veľké sociálne problémy a nepokoje a preto by sme sa takýchto programov nemali vzdávať. Takisto nesmieme zabúdať, že samotné charitatívne organizácie robia veľa z osamotenia a nehľadajú pomoc stále iba u inštitúcií. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Klas na jednu minútu. Ďakujem pekne. 18 miliónov miliónov Európanov e, je závislých od potravinovej pomoci. No Už toto nemôže predsa v Európe takto byť. Tento potravinový program pomoci pred e, to tak ako aj e, vlastne je dôsledkom nedostatkov aj e, politiky, tak ako na tom vlastne poukázal aj pán Šikierský. E, teraz sa teda ale hľadajú určité nejaké e, riešenia. To riešenie, ktoré je na stole, je aj tak k dispozícii len do, do roku 2013 a my musíme rozhodnúť, čo ďalej. Jednoducho e, polnospodárska politika Európskej únie predsa si nemôže dovoliť žiadne e, sociálne e, politiky ani žiadnu sociálnu politiku pomoc Takže to však, ale pán Tarabela neznamená, že nie je možné posky, eh, poskytovať, alebo že tu nemá miesto európska solidarita. Naopak, my, my musíme zabezpečiť európsku solidaritu a situácia tých, ktorí sú odkazaní na pomoc, tá sa musí dlhodobého hľadiska jednoducho zmeniť a komisia si musí sadnúť za stôl eh, a rokovať s členskými štátmi, aby sa hľadali spoločné riešenia, ktoré budú môcť eh, celkom odstrániť chudobu chorobu a hlad. Potom ďalšia je tu otázka, to strašné vrhanie potravinami, ktoré tu máme. 40 potravín končí v odpadkoch. Potrebujeme úplne novú kultúru našho nakladania s potravinami. Toto sa musíme všetci naučiť. Keď jedna tretina dospelých už vonkoncom nevie variť, tak sa potom sa nemôžeme čudovať, kam sme to dopracovali, pretože je tu aj hospodársky, ale aj E, sociálny, ale aj etický problém. Ďakujem pekne. Predsedám, ďakujem pekne pani Klas. E, teraz na jednu minútu má slovo pán Tarabela. Merci, ďakujem, pán predsedajúci. Prepačte, pán Tarabela prerušuje pán predsedajúci. Pani Klas, pán Hanan, má modrú kartu, adresuje na vás otázku. Súhlasíte? Nech sa páči, pán Ana. Ak dobre chápem kolegyňu, vystúpenie bez mikrofónu. Nemali by, nevedeli by využívať potraviny, ktoré sa mrhajú. Vysvetlite nám, ako môžeme postupovať, ako sa máme živiť, keď máme 0 eur na to, aby sme nakupovali. E, Pani Klas. Trotzdem ist es immer noch Napriek tomu je stále zdravšie e, stravovať sa e, pri varením doma a preto je potrebné zabezpečiť aj určité vzdelávanie v tom, že sa dá aj zo, zo zemiakov a z mrkvy urobiť naozaj veľmi zdravé jedlo, ktoré by sa dalo použiť na boj proti e, chudobe a hladu v Európe. E Ďakujem, pani Klás. Teraz pán Tarabela, nech sa páči. Nebudem robiť kulinárske vystúpenie, ale som naozaj smutný, pretože robíme túto rozpravu a táto tu vôbec nemala byť v ťažkom období, ako je dnes. A o čom my hovoríme? Hovoríme o 500 miliónoch eur, ktoré už sú v rozpočte ktoré by mohli byť presunuté na základe rozhodnutia súdneho dvora, aby splnili misiu teda uľahčiť bolesť 16 miliónov európskych občanov, ktorí nedokážu sa nájsť do sítosti. A ja vítam iniciatívu komisára, pretože chce tento rozpočet zachrániť. Hovoríme, sa, že, hovoríme, že 100 miliard eur sa používa na záchranu bank a nemáme peniaze pre chudobných. Áno, musíme tento program, program zachrániť aj po roku 2013. Všetci to povedali, ale my od zajtra musíme bojovať za to, aby tento program teda aj po roku 2013 pokračoval, pretože je určený pre tých najchudobnejších občanov v Európe. Ďakujem. Nevidím pána Paksasa v sále. Takže pani Toja na jednu minútu. K tomuto výsledku, ktorý je pozitívny pre dočasné obdobie, a ja dúfam, že sa nájde aj definitívne riešenie vo finančnom rámci, definitívna rýchla odpoveď na reálnu potrebu, pretože Stále vznikajú noví chudobní v Európe, nové vrstvy obyvateľstva e, nemajú dostatok potravín, ide o prvú základnú potrebu. Sú to matky s deťmi, ktoré sú osamelé, alebo e, dôchodcovia a podobne Takže ja si myslím, že to nemôže nás nechať pokojných, rovnako ako motivácia tých, ktorí hovoria, a mnohí to tu aj povedali, že dajme najprv zodpovednosť členským štátom a robiť výchovu. No dobre, najprv urobme tieto veci, a až potom zrušme potravinovú pomoc.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 je škoda, že vlastne, alebo napokon je, napokon je lepšie, že chudobní a hladení v Európskej únii nie sú zúčastnení tejto diskusie, pretože by ešte viacej nenavírili Európsku úniu. Ja by som chcel povedať, že situácia v poľnohospodárstve nie je až taká dobrá v Európskej únii a bolo by určite nápomocné, keby sa v prospech prestíže poľnohospodárskeho sektoru, keby sme sa neodvávali na to, že agrárna politika a sociálna politika e, spolu nesúvisia, že mali by sa o nich diskutovať oddelenie. E, my musíme presne vedieť, e, že v rámci prvého piliera, e, v rámci prvého piliera existuje množstvo rôznych sociálnych otázok. Týmto by sme si nemali klamať. Tí, ktorí sú hladní, tých nezaujíma, že či to je v rámci sociálnej politiky alebo polnospodárskej politiky. Pre nich je dôležité, aby sa dostali k potravinám. Preto je dôležité, aby tí, ktorí sa týmto otázkam venujú, aby sa na toto neodvolávali, že také politiky to má byť urobiť. Ďakujem. A teraz na jednu minútu má slovo pani Blinkevičiute. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Som rada, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromisné riešenie, ktoré budeme schvalovať a ktoré nám umožní pokračovať v tomto programe ešte ďalšie dva roky. Um, a podpora bude prakticky taká istá, ako bola aj predtým a bude poskytnutá tým najchudobnejším osobám e, v Európe. Je veľmi dôležité, aby týchto 500 miliónov eur prišlo na 100% z európskeho rozpočtu a ja veľmi podporujem podporujem myšlienku, že tieto peniaze sa musia použiť na produkty, ktoré sú produkované v Európskej únii a nie nejaké dovezené. Preto je veľmi dôležité, aby sa zachovala rovnaká úroveň pomoci aj teraz, špeciálne počas e, krízy, pretože počet e, chudobných posledných, um, dobe rastie. Avšak e, keď budeme schváľovať rozpočet, tá tiež, e, keď chceme teda robiť nejaké e, úspory, úspory, tak nesmieme to robiť na úkor tých, ktorí sú odkázaní na pomoc, pretože ak by sme to urobili, tak by sme sa vlastne otočili chrbtom k našim občanom a vzdali by sme sa našich cieľov. Blinkeviči. Ďakujem pani Jute. A teraz na jednu minútu pani Grelie. Musíme sa potešiť, že členské štáty konečne našli dohodu, aby sme zabezpečili okamžitú budúcnosť tohto programu pre najzraniteľnejších. Je to vitálna potrebná dohoda pre milióny ľudí, ale je ďaleko od toho, že by bol postačujúci. Keby táto pomoc po roku 2014 zmizla a tiež vôľa alebo nevôľa nemeckej kancelárky pokračovať v takejto sociálnej politike, tak to je ťažké. My sme Európa, máme základné hodnoty, hovoríme o miere a prosperite, ale aj solidarita a právo na dôstojnosť. A dôstojnosť je protirečenie e, poníženia. Pán predseda upozorňuje rečničku, aby hovorila pomalšie. Poprosím vás, aby ste hovorili pomalšie. Budem sa snažiť, hovorí rečnička. Dôstojnosť je jeden zo základov EÚ a je to opak ponižovania. A ja by som poukázala na príklad gréckého ľudu. Európsky občania majú právo na to, aby mohli jesť, bývať a dôstojne fungovať. A to sa nedá robiť len nejakými smiešnými vyhláseniami niektorých štátov, Vyzývam radu a komisiu, aby prišli s konkrétnymi opatreniami, aby sme dosiahli tie ciele v rámci EÚ. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pani Grelie. A teraz na jednu minútu pani Kalembach. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Na jednej strane som sa teším, že sa našiel konečne rám, aby, rámec na to, aby sme e, už ukončili to naše cynické postavenie, ktoré sme mali voči občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc. E, na druhej, teším sa, že sa aj potom bude hľadať riešenie po roku 2013. A na druhej strane mám zase pocit, že to je akoby akési akutné hľadanie alebo riešenia pre symptómy, ktoré tu sú, a však sú tu však štáty, ktoré vlastne robia takú politiku, ktorá vlastne vedie k chudobe. A takisto sú tu rôzne, myslím si, že chudoba je rovnako dôležitá, ako, alebo má rovnaký účinok ako napríklad nejaká prírodná katastrofa. Takže však my takisto potrebujeme nielen poskytovať pomoc, ale musíme zabezpečiť väčšiu spravodlivosť spoločnosti, zabezpečiť vzdelávanie, zabezpečiť ľuďom dobrý príjem, tak aby sme, ako povedal pán kolega Kapula Santo, že my už nepotrebujeme túto pomoc v budúcnosti. Čiže poskytnúť potraviny dnes, ale nie už v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Teraz prejdeme do Catch the Eye. Celkovo mám 18 ktorí žiadajú o slovo. A ako viete, v princípe by som mal dať slovo piatim. Nuž, no možno sa snažiť trošku to nejako vyvážiť, čiže rozdelím, či vydelím to dvomi tak dám slovo deviatim rečníkom v rámci aj. A na slovo dám dám teraz slovo na jednu minútu pánovi Diozovi Demerovi. Opakujem, pán predsedajúci. Treba predlžiť tento program navždy. Naša dôveryhodnosť je prepojená so solidaritou v takejto krízovej dobe. Nikto by rozumne nemohol vysvetliť negatívne rozhodnutie. Poznáme štatistiky, ktoré sú znepokojivé akému chudobnému závisí na právnom základe alebo na rozsudku alebo na SPP. Ako im to vysvetlíme? Ja ani nechcem, ani nemôžem. Neodôvodňujeme to, že nedávame. Chceme odôvodniť, že teraz im berieme to, čo sme im dali. A to je naozaj nevysvetliteľné. Žiadam spravodlivosť a mm, nemôžeme len tak e, odstrániť 500 miliónov, pretože sú potrebné. Situácia je kritická a postihuje tých najzraniteľnejších dôchodcov, detí, bezdomovcov, tých, ktorí nemôžu kupovať lieky, potraviny, energie. Zareagujte, prosím, páni v rade. Zareagujte. V rade nesedí žiady chudobný, pán predsedajúci. Ďakujem, pán Diaz Demera. A teraz pán Danelis. Pán predsedajúci, chudoba je problém politickým, ekonomickým a sociálnym a takýmto spôsobom musíme k tomu aj pristupovať. E, poskytovanie potravín chudobným je dôležité, ale to nie je vonkoncom riešenie problému. To neznamená, že sa týmto spôsobom sa tohto problému zbaví, ne? A naopak potom chudobní na tom budú ešte horšie. A im je to ako takisto jedno, že či to bude z agrárnej politiky alebo sociálnej politiky. Avšak e, momentálne počas krízy je zabezpečenie potravín problémom pre stále väčší počet e, osôb. Musíme teda e, tento problém riešiť a jednoducho v Európskej únii chudoba prichádza spolu s, so sociálnym vyčlenovaním, preto je potrebné prijať príslušné politiky, aby sme tomuto e, ďalšiemu takémuto sociálnemu vyčlenovaniu zabránili. Ďakujem. A teraz pán Bové. Bové. Pán Bové. Pán predsedajúci, pán komisár. Niektorí hovoria, že tento projekt nesúvisí SPP a ja im hovorím nie dnes je jasné, že SPP mala za cieľ potravinovú bezpečnosť ako prvý cieľ a dosiahnuť, aby tieto potraviny boli cenovo prístupné pre všetkých a aby zabezpečovali aj príjmy poľnohospodárom. To boli základné ciele integrovanej polnohospodárskej politiky, aby boli potraviny pre všetkým. A dnes buď sme schopní presunúť peniaze SPP, to sme schopní na ITER viacej ako 100 miliónov eur, a ako je možné, že niektoré členské štáty spochybňujú 500 miliónov eur pomoci najchudobnejším. Nie sme sa dohodli až do roku 2014, ale potom musíme napojiť SPP a sociálne systémy, aby sme umožnili tým najchudobnejším mať prístup k tejto potravinovej pomoci. Zaviazali sme sa k tomu a ja dúfam, že v rámci SPP sa urobí úsilie, aby tí chudobní mohli priamo sa dostať aj k plnospodárskej produkcii. Ďakujem. A teraz pán Bruvix. Bruvix. Paldies, priekšsēdētāji. Es kopā ar tiem daudziem miliónem nabagu, Ďakujem pekne, pán predseda. Spoločne s miliónmi chudobných ľudí v Európskej únii som eh, rád a som vďačný aj komisii za to, že, ma, že spolu s radou sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o predlžení tohto programu, pretože toto nie je len potravinový program pre, pre chudobných. Je to dôležité takisto aj pre polnohospodárstvo. Napríklad v Lotyšsku minulý rok bolo asi 185 tisíc ľudí, ktorí prijali pomoc. To predstavuje každého 12. občana v Lotyšsku. E, súhlasím tiež s tými, ktorí hovoria, že program je treba predložiť aj do budúcnosti a že e, by som chcel vedieť, aby sme e, používali potraviny z intervenčných zásob. 100% týchto potravín bude platených z Európskej únie práve preto.

a teraz má slovo pán Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Európska únia nie je, aj keď sa často hovorí len akousi oázou pokoja a blahobytu, ale kríza eh, vedie k rôznym protestom a ľudia vychádzajú do ulic a obávajú sa a žiadajú o pomoc. E, pretože množstvo ľudí, ktorí žijú v Európe, majú problém nakrmiť svoje rodiny. A program distribúcie potravín je veľmi dôležitým programom, Potvrdilo to aj tú skutočnosť, že 18 miliónov ľudí v Európskej únii takýto program využilo. A to nie sú len úplne eh, nezamestnaní alebo nejakí úplne eh, nešťastní ľudia. Nezavúdajme, že 14 miliónov osob žije v eh, chudobe a ďalších 40 miliónov žije v ohrození, že sa dostanú do pod chudoby. Preto som rád, že inštitúcie sa konečne dohodli na

Pán predsedajúci, pán komisár, za posledné roky stúpli ceny základných potravín, takže schopnosť obyvateľov sa znížila. Hospodárska kríza v Európe mala obrovské dopady, ktoré sú systémové a zvýšila sa e, systémová zraniteľnosť všetkých týchto. Tento program potravinovej pomoci je veľmi dôležitý v tomto kontexte a môže predstavovať obrovskú pomoc 18 miliónov chudobných. Potrebujeme kompromisné naliehavé riešenie v rámci viacročného finančného rámca, keďže návrh je v rade už dva roky zablokovaný. Tešíme sa, že je tu ten kompromis a ďakujeme komisii aj komisárovi Čološovi za jeho úsilie. Podporujeme prijatie opatrení, aby sa pokračovalo v tejto pomoci čo najskôr a EÚ podporuje návrh EPP, aby sa tento program predložil aj v nasledujúcom finančnom období. Ďakujem. A posledné slovo pán Obermajer. Ďakujem, pán predsedajúci v mojej domovine sa hovorí, že kto, dvakrát, kto um, rýchlo dáva, dvakrát dáva. A to naozaj musím povedať, že to aj tak je. Avšak um, poskytovanie potravín tiež je, um, nie je celkom bez problémov v Takže asi by pravdepodobne bolo dobré na mieste alebo na lokálnej úrovni zaviesť také systémy, ktoré by mohli e, tie potraviny, ktoré by inak skončili v odpadkoch, aby sa teda mohli nejakým spôsobom zozbierať, e, kde by to teda mohlo byť dispozícii, ale nie v takým, takom ako komunistickom štýle, ale takom nejakom inovovanom novom e, e, systéme, pričom by vlastne, keby ten systém bol, e, dostal nejaký ten správny rámec, tak takisto by mohol poskytnúť aj pracovné miesta, avšak to neznamená, že my tým vyriešime samozrejme celú chudobu, ale musíme zabezpečiť také politiky, aby sme v budúcnosti odstránili chudobu. Ďakujem pekne. Pre... Ďakujem, pán Obermajer. teraz pán komisár. Merci, Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte mi niekoľko poznámok na základe vystúpení v rozprave pre tento program potravín pre najzraniteľnejších um, je výsledkom dvoch cieľov SPP. Na jednej strane cieľ zabezpečiť konštantné a korektné príjmy pre farmárov, preto existovali tie intervenčné systémy a tiež, aby bol prístup k potravinám pre všetkých občanov EÚ. A to je dôvod, že E, ten intervenčný systém sme nechceli e, zmeniť, ale sme ho chceli dať v prospech tých najzraniteľnejších. SPP sa vyvinulo, vyvinula od začiatku a vyvinuli sa aj nástroje v rámci SPP. A to je dôvod, prečo Európska komisia navrhuje uchovať tento program. Hoci verejné zdroje tu už nie sú, Problém prístupu k potravín miliónov občanov stále tu sú, problém nie je vyriešený a preto komisia navrhuje, aby tento program pokračoval v rámci európskej sociálnej politiky. A nie je pravda, že neexistuje európska sociálna politika, existuje Európsky sociálny fond. To neznamená, že len EÚ a komisia robí sociálne politiky v Európe. Je to kompetencia členských štátov, ale to nám nebráni, aby sme sociálnu politiku robili aj na našej úrovni. Teda tí, ktorí hovoria, že neexistuje budúcnosť pre tieto programy po roku 2013, tak upozorňujem, že komisia navrhla uchovať tento rozpočet v rámci sociálnej politiky. Tento rozpočtový návrh je na stole eh, Rady a parlamentu. Oni e, na tomto základe urobia rozhodnutie a na základe tohto rozhodnutia pre budúcnosť rozpočtu komisia e, neodmieta a neodmietala nikdy e, svoje právo iniciatívy v tejto oblasti. To je to, čo môžem teraz povedať, ale to nám nebráni, hoci tento program bude vychádzať zo sociálnej politiky, nebráni to tomu, aby sme uvažovali o otázke mrhania s potravinami alebo o správnej výžive. Komisia ide aj týmto smerom a predložíme parlamentu e, návrhy. A záverom odpovedám pánovi Eniu, ktorý urobil poznámku na komisiu. Môžem vás ubezpečiť, že komisia nikdy nežiadala od farmárov, aby produkovali menej, ale aby produkovali lepšie a to je otázka inteligentná a nestúpidná, tak ako ste to vy povedali. A to je aj cieľ všetkých našich návrhov, pán Stojanov. To, že Bulharsko sa nezúčastňuje tohto programu, to je rozhodnutie vlády. Nemôžeme nutiť členské štáty, aby sa zúčastňovali tohto programu, ale majú prístup k tomuto programu. Ďakujem ešte raz za vašu podporu za podporu tomuto programu a teším sa, že už s týmto rozhodnutím môžeme zabezpečiť pokračovanie programu na ďalšie dva roky. Ďakujem pekne, pán komisár, hovorí pán predseda. A záverom tohto bodu pán Siekierský. Milo bolo slyšať tak duže tej... Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj to bolo veľmi príjemné vypočuť si takú masívnu podporu pre program rozdeľovania potravín, poskytovania pomoci. Ďakujem najmä Európskej komisii za to, že bola taká odhodlaná udržať program v chode. Vypočul som si niekoľko návrhov komisie a pamätajme na to, že práve právny rámec bol tým úskalým orieškom, ktorý spochybnil súdny dvor. Nie samotná myšlienka potravinovej pomoci, len právny rámec bol spochybnený. Je pravdou, že právny základ nemusí zaujímať tých najodkazanejších a najchudobnejších, ale parlament sa musí rozhodnúť, aký ten právny základ bude. To si musíme v rozprave prediskutovať. Len tie štáty, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu, sa aj v skutku zapojiť môžu, ako to spomenul pán komisár, ale intervencia na trhu je dosť obmedzená v súčasnej dobe, pretože prebiehajú reformy, až budú prebiehať až do roku 2020 a tedy je možné, že tento program bude mať iný právny základ. Som hlboko presvedčený, že táto snemovňa vyrieši tento problém. Uvedomujeme si aj fakt, že potravinový program musíme zrealizovať efektívnejším spôsobom, musí byť orientovaný na výsledky. Možno sme sa už poučili, máme lekcie z iných členských štátov EÚ a organizácie e, distribútorov a tých, ktorí rozdeľujú pomoc, potrebiteľské organizácie, všetci títo nám môžu pomôcť lepšie a efektívnejšie pracovať. Mali by sme pracovať v súčinnosti s vládami členských štátov EÚ.